Takže schôdza pokračuje ďalej. Zápisnica zo, zo schôdze je k dispozícii. Sú voči nej nejaké námietky? Nie je tomu tak, takže zápisnica je tým pádom prijatá, schválená. Ďalším bodom dnešného programu je vystúpenie.